Good afternoon. I am very surprised because... Uh, Príjemné popoludnie. Som dosť prekvapený, pretože do poludnia o 9. hodine 10. minúte tu bolo o mnoho menej ľudí ako teraz. Viete si predstaviť, eh, aká bola prázdna vtedy sála, keď sme začínali schôdzu dnes ráno? Začíname teda s programom na dnešné popoludnie, bod 13 oblasť sa týka dosiahnutia miery prepojenia elektrických sietí na úrovni 10 príprava európskych európskych sietí na rok 2020. Spravodajcom je pán Peter Eriksson. Začali by sme rozpravu. Ako viete, Predstavuje to konkrétny krok na ceste k energetickej únii týchto 10 prepojenia elektrických sietí. Ak e, naozaj vnímame energetickú úniu realisticky, bolo by dôležité dosiahnuť tento cieľ a veľmi výrazne by to prispelo k integrácii interného trhu s elektrickou energiou Hovoríme o bezpečnosti dodávok a toto by bolo v tomto zmysle veľmi veľkým krokom vpred. Tak ako aj v prípade dodávok plynu, to isté platilo aj pre spätný tok v prípade elektrickej energie je takmer vždy e, tento spätný v našich interkonektoroch, e, teda táto úroveň 10 eh, predstavuje rovnakú situáciu ako spätný tok v kontexte plynu. Spravodajcom, ako som už povedal, je kolega Eriksson, Nech sa páči, dostáva slovo. Ďakujem, pán predseda. Súhlasím s vami v tom, že otázka prepojenia je veľmi dôležitá. Je to kľúčová súčasť energetickej únie pretože väčšina z toho, čo chceme dosiahnuť, závisí od toho, či dokážeme získať spoločný trh s elektrickou energiou. V súčasnosti to ešte nemáme, ale ak sa nám to jedného dňa podarí dosiahnuť, bude tu aj možnosť e, splniť aj mnohé iné ciele. A preto to považujem za veľmi dôležité úsilie. Veľmi ma teší, že som na to mohol s kolegami pracovať, s tenevými spravodajcami. Sme absolvovali veľmi dobré diskusie, veľmi dobre sa nám spolupracovalo. Snažil som sa poňať to, čo najinkluzívnejšie a najtransparentnejšie. Myslím, že tých najzásadnejších otázkach eh, máme eh, dosť eh, stabilnú väčšinu. V kompromisoch sme sa v podstate napokon zhodli. Uvidíme, ako sa veci budú vyviať dnes. Rokovania však dopadli dobre. Najzásadnejšia otázka sa týka toho, aby ACER bol silnejší, teda Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky, aby mala viac zamestnancov, aby mohla plniť svoje úlohy. Mm, je tam potrebná aj koordinácia, kontrolné mechanizmy na to, aby mohli dohliadať nad národnými sieťovými orgánmi. Myslím si, že toto má väčšinovú podporu, rovnako ako aj 10-percentný cieľ, aj ten má väčšinovú podporu. Myslím, že malo veľký význam, e, že sme prijeli tento krok zvýšiť mieru prepojenia medzi členskými štátmi na ceste k vytvoreniu e, jednotného európskeho trhu s elektronickou energiou, ale taktiež potrebujeme doplnkové regionálne ciele, ktoré budú o mnoho presnejšie zadefinované v tom, čo bude presne potrebné do budúcna pre daný región, ktoré problémové oblasti budeme musieť e, rozpracovať o niečo viac. A taktiež vždy budú potrebné investície na posilnenie spoločného trhu e, s elektrickou energiou a energetických sietí. Ešte stále je tu však jedna otázka otvorená. Ešte sa nám nepodarilo dosiahnuť dohodu A síce ide o otázku záväzných cieľov. Teda tu je ešte stále otáznik. Ja sa obávam, že ak zajdeme priďaleko v tejto veci záväzných cieľov, môže to byť kontraproduktívne, pretože potom možno umiestnime investície na nesprávne miesta. Napríklad Cyprus zaznamenal veľké investície, ak by sa stali súčasťou e, tohto 10-percentného e, cieľa a ak by sa zároveň zaviedli e, tieto záväzné ciele, tak tento meký prístup k plneniu tohto 10-percentného cieľa by bol ohrozený. To znamenalo by to, že by sme museli zaujať prístup k jednotlivým krajinám osobitne. A ďalej celá otázka, ktorá súvisí so Španielskom a Portugalskom, celým Pirinejským polostrovom. Je tu problém v tom, že Pirinejský polostrov nie je prepojený až na úroveň 10 Je tam potrebné ďalšie prepojenie s Francúzskom, so zvyškom Európy. Ak by sme však zaviedli záväzne ciele pre každú krajinu, Španielsko a Portugalsko v podstate už sú na úrovni 10 spolu a bola mi možno na mieste otázka, prečo by bolo potrebné vôbec toľko e, investovať. A ďalej, keď sa pozeráme na pobalské krajiny, Estonsko, Litva, Lotyšsko, aj e, tam je situácia veľmi podobná. Teda e, ten nezáväzný cieľ 10% je dobrý, ale budú potrebné doplnkové ciele na regionálnej úrovni. Napríklad pre Pyrenejský polostrov alebo pre región Severného mora. A potom sa budeme môcť viac sústredovať na to, kde budú takéto investície najlepšie zužitkované. Ďakujeme pekne, pán spravodajca. Mám štyroch prihlásených rečníkov. Respektíve máme tu štyroch z 8 tieňových spravodajcov. Tie si vypočuli eh, vaše vystúpenie. A dám im teraz slovo kolega Berncen, pani Ruiz, pán Tehlička a pani Barbara Kapel. Nech sa páči v takomto poradí. Pán Berncen ako prvý. Ďakujem, pán predseda. Chcel by som sa poďakovať nášmu spravodajcovi, pánovi Eriksenovi, za tento návrh správy. E, myslím, že je to vynikajúci východiskový bod. Ja ako tým spravodajca pre PP chcem oceniť konštruktívny dialog ktorý ehm, vedieme a dúfam, že bude pokračovať aj naďalej. Tiež sa chcem poďakovať kolegom zo skupiny EPP za ich prínos v tomto procese. Umožnili nám ehm, pracovať na koordinovaných pozmeňovacích návrhoch. Chcel by som poukázať na podľa mňa najpodstatnejšie aspekty tejto správy v mene našej politickej skupiny. Poprvé, je potrebné uznať, e, že otázka energetického mixu je v kompetencii členských štátov. Podľa mňa tento zásadný princíp nie je e, dostatočne zohľadnený v návrhu správy a preto sme navrhli správu upraviť a pozmeniť, aby to tam bolo zapracované. E, nevidím tu automatický konflikt medzi kompetenciami členských štátov a európskymi cieľmi pre energiu a klímu do roka 2030. E, rovnako je dôležité zdôrazniť, že podporujeme 10-percentný e, cieľ prepojenia v Európe, ale takýto cieľ je potrebný aj preto, aby dobre fungoval európsky trh e, s energiou, aby sme odstraňovali energetické ostrovy, ktoré existujú napríklad v pobalských krajinách ale aj na iných miestach v Európe. Taktiež je to dôležité z hľadiska bezpečnosti dodávok um, a konkurencieschopnosti Európy. Ale rovnako je dôležité zohľadniť aj to, že tento 10-percentný e, cieľ nesmie byť osamotnený a preto správa musí obsahovať aj otázku dostupnosti existujúcej infraštruktúry e, pri tomto naplňaní 10% cieľa alebo aj mimo tohto naplnenia, e, táto infraštruktúra sa bude môcť využívať e, na všetky energetické účely a toto by sa podľa mňa malo v správe uviesť. Ďalej, v poslednom rade chcem vyzvať kolegu, aby sme zachovali tie platné parametre v ďalších rokovaniach, aby sme sa snažili čo najefektívnejšie nastaviť e, elektrický európsky trh s energiou, aby bol čo najprospešnejší pre e, spotrebiteľa. A mali by sme na pamäti predovšetkým pridanú hodnotu, keď hovoríme o rôznych iných nástrojoch financovania. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem aj spravodajcovi, aj e, kolegom, tieňovým spravodajcom. Ďakujeme pani Gabeson Ruiz v mene SAD. First speech was on behalf of EPP. Sorry. Bueno, yo quería comenzar dándole las gracias. Úvodom by som poďakovala pán predseda Európskej komisii za úvod. To, čo si naozaj myslím, že by malo byť aj duchom tejto správy, a to je cieľ takého vnútorného energetického trhu, ktorý bude jednotný, kde bude vyššia energetická bezpečnosť a preto je potrebná tá 10%, to 10-percentné prepojenie a hlavným cieľom by sme mali mať, a čo by mala mať aj táto správa, je viesť konštruktívny dialog, ale dosiaľ nie som úplne spokojná s obsahom správy a nie som spokojná s podstatou správy. Prečo? Pretože mám pocit, v návrhu správy sa stratil ten spoločný cieľ EÚ a to je to vybodovanie vnútorného energetického trhu. Chceme väčšiu energetickú bezpečnosť. Áno, je potrebné, aby obnoviteľné zdroje energii boli prítomné v celej Európe a aby sme dosiahli priateľné ceny pre spotrebiteľov. To majú byť zásadné ciele, ktoré zabezpečia ten minim, to minimum, minimum toho 10-percentného prepojenia, ale toto v tejto správe nie je zachytené a nie je tam ani tento cieľ. A preto vyzývam všetky politické skupiny, aby pouvažovali nad týmto spoločným cieľom. Žiadam od nich tú potrebnú solidaritu, aby sme naozaj tento spoločný cieľ dosiahli overte skutočne, preštudujte tú možnosť, či takouto správou dosiahneme tých požadovaných 10 Navyše, myslím, že sú tam aj údaje, ktoré nie sú správne. Pirenejský poloostrov nemá 10 prepojenia a nie len, že sa o tom ani uvažuje, sú tam možno nejaké 3-4 a do roku 2020 to ani nedosiahneme Znovu žiadam o tú solidaritu a uvedomme si, že tieňoví spravodajci ostatných e, politických skupín pochádzajú z krajín, kde to prepojenie je vyššie. A mám pocit, že mne sa nepodarilo presadiť ten môj názor, že je potrebné toto vyššie prepojenie a mali by sme nástojiť na tom, aby aj ostatní boli dostatočne citliví komisia ani pán Kanete nepriamo len upravil e, ten svoj e, názor a teda upozornil, že je potrebné skončiť alebo pre, e, teda odstrániť tie energetické ostrovy a obmedzené oblasti v Európe. Ďakujem za pozornosť. Uh, thank you, madam. Ďakujem pekne, pani kolegyňa. Ďalej pán Tehlička. Ďakujem. Príjemné popoludne. Vieme, že priamo zvorilosti, že vždy ďakujeme spravodajcovi, ale ja naozaj myslím úprimne toto svoje poďakovanie, pretože mi bolo naozaj veľkým potešením spolupracovať s ním a tiež si cením e, prínos ostatných kolegov teňových spravodajcov. Chcel by som na úvod možno povedať aj niečo politickejšie. Toto nie sú nové ciele. Spomíname si e, cieľ z roku 2002. Pracovali sme na tomto cieli. Vieme, aká je aktuálna situácia. O 13 rokov neskôr nie sme e, v nejakej zásadne odlišnej situácii. Teda je dôležité uznať, e, že chceme, aby sa podarilo pomenovať aj tie skutočné problémy oblasti, ale stanoviť si zároveň ciele, ktoré sú reálne v roku 2020 alebo 2025 budeme vypracovať ďalšiu správu, kde sa bude v podstate opakovať len obsah tejto správy. A tomu sa chceme vyhnúť. Podľa mňa návrh je dobre vyvážený. Nemám s ním nejaké zásadné eh, problémy. Povedal by som skôr, že o čo viac času budeme e, eh, tieto správy venovať, o to viac pozmeňovacích návrhov bude predložených a, a o to viac, tak povediac, e, oslabíme, zriedime tento text. Podľa mňa by bolo hodnejšie mať stručnejší, politickejší text, kde budú všetky podstatné veci, aby sme vyslali jasný signál. Obávam sa, že niektoré pozmeňovacie návrhy by to mohli oslabiť, preto chcem vyzvať kolegov, aby nepristupovali takéto inflácii pozmeňovacích návrhov. Podľa mňa by to oslabilo celý text. Chcel by som sa vyjadriť aj k jednej ďalšej zásadnej veci a síce nesmieme zanedbávať trh. Všetci kolegovia doteraz sa vyjadrovali k trhu e, s energiou, ale znamená to aj to, že by sme mali zohľadňovať aj energetické toky, toky elektrické energie a zároveň aj myslieť na nedostatky, ktoré sú v tomto smere. Nemali by sme však rozhodne robiť niečo, čo by nebolo v súlade s tokmi na trhu. Myslím si, že doposiaľ sme toto nastavili správe e, dobre, ešte stále je tam niečo, čo doľaďovať. Možno nie, celkom všetci kolegovia sú v plnej miere spokojní, ale celkovo podľa mňa výsledky dobrý. V sa snažíme aj o to, aby sme vychádzali zo skutočných um, dôkazov, poznatkov z praxe. Kolegyňa zo skupiny SAD hovorila o solidarite. Ja to chcem podporiť, ale na jednej strane solidarita, na druhej strane je zodpovednosť. A ja v mene politickej skupiny ALDE môžem povedať, že sa na to nepozeráme z pohľadu národných členských štátov, možno niektoré krajiny sú v inej pozícii. V každom prípade by sme to mali vnímať e, neutrálne a snažiť sa len o dosiahnutie stanovených cieľov. Myslím si, že otázka Pirinejského postrova stojí za zváženie, ale podľa mňa by bolo na mieste zachovať holistický, všeobecnejší prístup a možno vyjadriť sa k niektorým osobitostiam v tých e, regionálnych prístupoch, ale nie teda respektíve v správach, e, ktoré sa budú týkať konkrétnych regiónov, ale nespomína to v celej správe tejto. Ešte niekoľko iných poznámok. bol by som nerád, keby správa napokon bola nejakým spôsobom zriedená. V každom prípade by sme nemali venovať energiu a financie len sieťam, bez toho, aby sme mali dostatočné investície do národných sietí. Teda túto rovnováhu podľa mňa budeme potrebovať, inak by to boli vyhodené peniaze. Som rád, že spravodajca toto vzal na vedomie. A ešte úplne posledná poznámka o záväznosti kvót. Ja osobne som otvorený v tomto smere. Myslím si, že spravodajca má pravdu v tom, že sú tu niektoré prvky, ktoré sú um, tak trošku rozporuplné. Myslím, že ak by sme sa pozreli na regióny ako krajiny Pobaltského mora, krajiny Baltského mora, e, bolo by to zaujímavé úsilie, ale mali by sme sa pozrieť aj na to, čo je e, reálne, čo sa dá dosiahnuť v praxi. A tiež na postupnosť by sme mali prihliadať. Celkovo si však myslím, pán predseda, že sme na správnej ceste. Súhlasím so spravodajcom, že musíme um, si trošku usledovať disciplínu z hľadiska um, inflácie pozmeňacích návrhov. Ďakujeme pekne, pani Kapel, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Ja som len nedávno sa stala tieňovou spravodajky pre túto správu. Môžem povedať, že spravodajca už vo svojej správe spomína mnoho podstatných vecí pre našu skupinu chcem sa mu poďakovať aj ostatným kolegom, najmä čo sa týka regionalizácie. Tam sa to popisuje naozaj veľmi obsiahlo aj čo sa týka prepojenia, toto je podľa mňa veľmi relevantný bod, aj čo sa týka úlohy agentúry a CER, aj personálneho vybavenia, aj finančného vybavenia. To je dôležité, pretože regulácia najmä v takej e, významnej oblasti, ako je oblast energetických sietí, je naozaj podstatná. Trošku ma udivuje, že napríklad prepojenie medzi Rakúskom a Nemeckom, ktoré funguje veľmi dobre, sa neustále spochybňuje. A napríklad aj agentúra ACER ho spochybňuje. Mm, podľa mňa by sme v správe mali o niečo viac prihľadať na tému potrebnosti diverzifikácie dodávok elektrickej energie v Európe ako aj eh, na otázku bezpečnosti dodávok. Eh, tak to napokon povedal aj pán komisár Kanete dnes do poludnia aj v kontexte energetickej únie. Toto považujem naozaj za dôležité, mohlo by sa to možno viac zdôrazniť v správe, a taktiež v oblasti financovania. Tá síce v správe je spomenutá, ale v skutočnosti je podľa mňa, podľa mňa o mnoho zložitejšia, komplexnejšia, pretože v oblasti napríklad eh, Elektrických vedení existujú konkrétne projekty spoločných záujmov. Je tu 52 prioritných projektov. Sú tu veľmi konkrétne zdroje financovania, napríklad nástroj Spájame Európu, taktiež fond EFSI, Európsky energetický program pre priemyselnú konjunktúru, taktiež štrukturálne regionálne fondy. Teda sú tu veľmi konkrétne zdroje, nemusíme ostať len na všeobecnej úrovni. Podľa mňa je dôležité spomenúť aj postupy povoľovania. Spomína sa tu, že projekty spoločného záujmu by mali mať stanovenú dĺžku platnosti na 3,5 roka. Podľa mňa by sa tento zrýchlený postup mohol uplatniť vo všeobecnosti nie len pri týchto pilotných projektoch. V Rakúsku máme takú skúsenosť, že často tieto projekty trvajú veľmi dlho a znižuje to efektívnosť. Čo sa týka e, stanovenia tej úrovne cieľa na 10 e, to je podľa mňa rozumné, ale podľa mňa by sme to mali poňať ako minimálny cieľ. Kto dosiahne vyššiu úroveň, už teraz máme členské štáty, ktoré majú vyššiu mieru prepojenia, e, mali by sme ich nejako oceniť. Myslím, že tých 10 by malo stať na minimálnej úrovni. Prípad Španielska a Portugalska je v tomto smere najmarkantnejší, keď si pomyslíme na diversifikáciu energetických zdrojov a na to, aké rôzne iné zdroje energie a druhé energie môžu využívať e, tieto siete. Podľa mňa e, by bolo dôležité zvorazniť to aj v kontexte regionálneho prístupu. Na ďalšej schôdze tých spravodajcov e, to dúfam budeme môcť ešte podrobnejšie prediskutovať a verím, že napokon sa nám podarí dosiahnuť pozitívny výsledok. Ďakujeme pekne. Mám dvoch ďalších rečníkov na zozname. Pán Zoriňo a pani Ernst. Ak sa chce ešte niekto ďalší vyjadriť, nech sa páči, prihláste sa. Kolega e, Zoriňo. No, Ďakujem pekne, pán predseda. Dnes do obeda prebehla veľmi zaujímavá výmena názorov s pánom komisárom Kanetem a vyplynuli z nej veľmi zaujímavé momenty. Ide jednak o konfiguráciu energetického trhu a tiež o samotné riadenie tohto spoločného trhu. Dokument, ktorý rada pripravila o riadení energetického trhu, hovorí sa predovšetkým o koordinácii či posilnenej spolupráci. Členské štáty schvália národné programy a o dva roky sa urobí vyhodnotenie realizácie týchto cieľov, ale keď sa na to pozrieme takto globálne a keď nebudeme mať k dispozícii tie vzájomné prepojenia, a nebudeme mať tú globálnu víziu trhu, tak systém jednoducho nebude fungovať. Hovoríme o energetike, o energii a keď sú prekážky, tak jednoducho dochádza k skratom, nefunguje to. My uznávame, že sa urobilo veľa práce, ale mám pocit, že stále chýba globálna vízia, tak ako povedal predrečník. Panujú určité predsudky, ktoré vyplývajú z toho, že možno aj spravodajca pochádza z krajiny, kde nie je veľa prepojení, ale ja žiadam od všetkých solidaritu, ale zároveň aj zdravý rozum, bez minimálneho prepojenia nikdy nebudeme mať skutočný jednotný energetický trh. Ďakujem. Ďakujem, hovorí pán predseda pani Ernst, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, že mi dávate ešte slovo. Ja mám tak nabitý program, že tu musím pobehovať od jedného výboru k druhému ale predsa sa mi to podarilo stihnúť. Chcem sa poďakovať spravodajcovi za to, že nám predkladá túto spoju správu a že sú tam aj kompromisy, ktoré považujem za dobré, a ktoré zohľadňujú aj mnoho našich ehm, pohľadov. Rozhodne to nie je jednoduchá problematika. Myslím, že to smerovanie je správne. Čo sa týka tých 10 my sme od samého počiatku neboli celkom spokojní s tou úrovňou 10%, 10-15%, to sú také svojvoľné rozhodnutia. Ehm, v každom prípade je jasné, že sú tu veľké nedostatky v prepojeniach, ale je to dosť na odlišnej úrovni v jednotlivých členských štátoch. V niektorých je už e, dokonca vysoko prekročená táto úroveň 10%. Tu nejde o to, do akej miery považujeme za dôležité prepojenie, ale ide tu o to, že poskytnutie prístupu na trh s energiou by mal byť, malo byť zaručené a taktiež obnoviteľné zdroje energie by tiež eh, mali ostať eh, v zreteli. Myslím si, že o akýchkoľvek druhoch prepojení môžeme hovoriť. V každom prípade nesmieme zabúdať na obnoviteľné zdroje energie, ktoré by sa nemali len zohľadniť, mali by byť dokonca popredí podľa nášho názoru. Aj keď to nie je jednoduché, ďalej eh, agentúra ACER u nás v našej skupine je to dosť sporná téma, poviem to otvorene. Myslím si, že sa zrejme zhodneme na tom, že musíme agentúru ACR posilniť, tak ako už kolegovia povedali. Myslím, že takýto nástroj potrebujeme. Budeme však musieť ešte diskutovať na úrovni našej politickej skupiny o konkrétnostiach. Ja osobne v tom však mám jasno. Ďalej, tretia vec. E, nie sme celkom spokojní. A to mimochodom kolegovia zo severu veľmi dobre vedia. To sú otázky um, zdrojov energie na širom mori, tento makroekonomický prístup z pohľadu životného prostredia aj z iných pohľadov považujeme to dosť sporný decentralizované riešenia považujeme za vhodnejšie. Už som eh, to síce hovorila, ale zôrazním to. Aj na tomto mieste nepodporíme totiž takéto znenie správy v tomto bode. V prípade Španielska to vnímame eh, skepticky, či tam veci eh, vyzerajú tak, ako by mali. To si však ešte celkom prediskutujeme podrobnejšie aj s našimi španielskými kolegami a v tomto smere predložím aj pozmeňovacie návrhy. Ďakujeme pekne. Kolega Kofo. Much, uh, And thank you for the, to the Ďakujem spravodajcovi za veľmi zaujímavú správu. A chcel by som nadviazať na pána Zoriňosa e, ohľadom dizajnu trhu a štruktúry vlády. Myslím si, že je veľmi dôležité e, z európskej perspektívy toto zohľadniť a diskutovali sme to aj s pánom Kanetem. Aby sme dosiahli cieľ 10%, musíme sa pozrieť na nástroje a nástrojami je integrácia. Musíme zohľadniť aj spoločné politiky, ale aj inštitúcie ako ESA. Je preto dôležité sa sústrediť na nástroje, ktorými dosiahneme naši, náš cieľ, teda zvýšenie prepojenia elektrických sietí. Musíme mať teda holistický celostný európsky prístup a myslím si, že máme stále isté konkrétne eh, nezrovnalosti medzi našimi členskými štátmi. Istým spôsobom eh, je to niečo zahambujúce, pretože eh, už sme sa o tom veľa bavili. A na záver by som chcel spomenúť jeden komentár. Hovorili sme o, o trhu a o jeho kapacite hovoríme o tom, že chceme e, investovať do obnoviteľných energií a chceme byť udržateľnejší. A pre európsky trh potrebujeme toto prepojenie. Ďakujem vám za zaujímavú správu a teším sa na následovnú diskusiu. Ďakujem. Ďakujem. E, pán kolega Proche. Ďakujem, pán predsedajúci. Rád by som poďakoval za vašu prácu, pretože posilnenie infraštruktúry je jednou zo základných podmienok. E, medzi potrebné opatrenia patrí prepojenie elektrických sietí, ale myslím si, že táto problematika by sa nemala redukovať na dosiahnutie 10-percentného cieľa pre interkonektivitu. Preto podporujem stanovisko spravodajcu, že potrebujeme komplexnejší prístup, ktorý bude zohľadňovať nielen súčasný stav cezhraničného prepojenia, ale bude zohľadňovať aj stav v daných štátoch, aj potrebu obchodnej kapacity na jednotlivých hraniciach, ale aj taktiež aj kapacitu jednotlivých prenosových sústav. Nemôžu byť ohrozené niektoré prenosové siete eh, susedov zo strany jedného štátu. Preto by sme tomuto problému mali venovať pozornosť. E, za kľúčový nástroj k dosiahnutiu tohto cieľa považujem odstránenie vnútorných energetických bottleneckov, respektíve problémov. A musíme využiť aj európske finančné nástroje, ktoré by mohli pomôcť nasmerovať naše úsilie tam, kde to môže pomôcť k rozvoju elektrickej siete. Ďakujem. Ďakujem, pán kolega. A v mene Európskej komisie, pán Weiser. z generálneho riaditeľstva z DG Energy. Máte slovo. Ďakujem, pán predseda. V prvom rade ďakujem správodajcovi za to, čo si myslíme, že je veľmi e, vyrovnaná, vyvážená správa a chcel by som zopakovať, že 10-percentný minimálny cieľ prepojenia, a zdôrazňujem, že to je minimálny cieľ, je cieľom, ktorý slúži trom hlavným cieľom každej energetickej politiky. Čiže nehovoríme len o splnení e, podmienok vnútorného energetického trhu, ale ide tiež aj o zabezpečenie, bezpečnosť dodávok, ale aj o podporu udržateľnosti prostredníctvom elektrických sietí a rozvodových sietí. Myslím si, že tento prístup je veľmi vyrovnaný a myslím si, že keď máme nezáväzný cieľ, e, táto správa ide správnym smerom, čo je teda flexibilita, ktorá nevyčlenuje solidaritu, ale tiež musíme zohľadnúť, zohľadniť aj národné a regionálne rozdiely, čo sa týka financovania. Na základe zoznamu e, informácií, ktoré máme, môžeme povedať, že financovanie nie je najväčším problémom, najväčšou prekážkou v rozvoji ale v skutočnosti je aj problém s prijatím zo strany verejnosti. Musíme mať preto program, ktorý musí byť rešpektovaný a členské štáty musia robiť všetko, čo môžu, aby vytvorili správnu štruktúru, aby podporili, aby prijali eh, všetko, čo je v európskej legislatíve a aby začlenili verejnosť do krokov, ako uplatniť tieto štruktúry v čase 3,5 roka. A ak členské štáty chcú spraviť viac, mm, nemusia uplatňovať len projekty spoločného záujmu, ale môžu využívať aj iné stratégie, ako toto dosiahnuť. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem vám. A ďakujem vám za vaše pripomienky v mene Európskej komisie. Rád by som poprosil pána spravodajcu, aby sa prihlásil o slovo, aby ukončil diskusiu. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem vám všetkým za vaše pripomienky. Veľmi si ich vážim A myslím si, že by sme možno uh, mohli mať uh, väčšinu, ktorá by sa podielala na napravení týchto spoločných problémov a ktoré si myslím, že sú dôležité a preto by sme ich mali napraviť. Chcel by som zak- zakončiť toto spomenutím niekoľkých konkrétnych problémov v Európe, aby sme videli, že tieto problémy sú rozličné. Začnem s mojou krajinou pôvodu. Máme prepojenia, ktoré sú veľmi dobré, napríklad medzi Nemeckom a Dánskom, alebo Švédskom a Polskom, ale nie sú vždy dostupné. A toto je jeden z problémov. Prepojenie nie je len vž- takýmto jednoduchým riešením. Prepojenia musia byť otvorené, preto or- potrebujeme orgány, ktoré sú kompetentné a ktoré musia zabezpečiť, aby systém fungoval. Ďalším problémom je Polsko. E, pán predseda je z Polska a Polsko v tomto ohľade je akýmsi energetickým ostrovom a potrebujeme v ňom oveľa viac prepojenia medzi elektrickými sieťami. Ďalším problémom je Nemecko, je rozdiel medzi severným a južným Nemeckom je tu veľmi dôležité vyriešiť tento rozdiel, pretože keď vyriešime tento problém, ďalšie problémy súvisiace s touto témou budú tiež vyriešené, rovnako ako problémy medzi ostatnými krajinami. A štvrtý problém, ktorý by som chcel spomenúť, je problém na Iberskom poloostrove, ktorý je veľmi málo poprepájaný, ale toto je regionálny problém, 10% je záväzný cieľ pre krajinu, ale ak máme e, doplnkové regionálne ciele, môžeme tento cieľ dosiahnuť lepšie a môžeme vyriešiť problém Iberského poloostrova. Myslím si, že je veľmi dôležité toto urobiť a myslím si, že cieľ 10% bol dobrý a aj bude dobrý a aj bude e, slubne pokračovať a možno ho budeme môcť aj navýšiť na 15 ale potrebujeme e, doplnkové kroky a stratégie. Rád by som pani Hernst ešte e, povedal alebo odkazal na ňu. Myslím si, že otázka prepojenia nie je len o tom, aby sme sa dostali k spoločnému trhu, ale musíme aj splniť požiadavky podnebia a klimatických zmien v, našom, v našich cieľoch, pretože keď máme tieto ciele, je to veľmi dobré pre obnoviteľné, ener- pre obnoviteľné energie. 80 e, financovania je práve investovaných do prepájania obnoviteľných zdrojov energie. Takže musíme zohľadniť aj obnoviteľné zdroje energie, začleniť ich do systému a myslím si, že to je veľmi dobré rozhodnutie, ktoré by sme mali e, tiež dosiahnuť a splniť. Ďakujem vám, pán kolega. Keďže nám ešte ostáva niekoľko minút, rád by som e, niečo doplnil. Nespomenuli ste pobaltské štáty ktoré sú skutočným elektrickým ostrovom, pretože sú veľmi dobre poprepájane s Ruskom a taktiež sú synchronizované s Ruskom a nie sú synchronizované a poprepájané s e, Európskou úniou. Takže to je jedna poznámka, ktorú by som rád doplnil, pretože ste spomenuli niekoľko krajín a pobaltské krajiny sú veľkým problémom pre nás. Áno, e, dôvodom, prečo som tak urobil, je že veľká časť tohto problému bude vyriešená v novembri, pretože v novembri bude vytvorená nová, nové vedenie, ktoré spojí Švédsko a Litvu. A máme aj plány, ktoré majú poprepájať pobaltské krajiny e, s Polskom. Áno, ďakujem vám za tieto poznámky, pretože sú pre nás veľmi dôležité. Pani Cabezon Ruiz. Ďakujem, pán predseda. Keďže máme čas, rada ho využijem. Nie som istá, či budem schopná vyjadriť to, čo si myslím, že je dôležité povedať, pretože vidím, že aj ostatní kolegovia by radi niečo povedali. Vidíme, že sme schopní vytvoriť solidaritu na to, aby sme dosiahli 10%, ale myslím si, že E, toto je vo, vo svojej podstate krok späť, pretože e, ja si myslím, že potrebujeme e, isté zábezpeky na dosiahnutie týchto energetických cieľov. Musíme tiež dosahovať aj regionálne ciele, ako sa už spomínalo, keďže nemáme 10-percentné prepojenie na regionálnej alebo národnej úrovni, je nepravdepodobné, že to dosiahneme. Takže pre nás sú dôležité e, prepojenia aj s Portugalskom, ktoré dosahujú 10%, ale to nie je dostačujúce na zabezpečenie e, energetickej bezpečnosti. Ale e, je nutné aj podporovať obnoviteľné energie. Keďže sa tu spomínalo, že sú isté pochyby ohľadom obnoviteľných energií v Španielsku, chcem teda povedať, že ešte na tom treba pracovať. E, podnikli sme isté opatrenia a od, ocitli sme sa v kritickej situácii v Španielsku, ale to neznamená, že trh s obnoviteľnými energiami nie je našou prioritou v Španielsku. A takisto vieme, že teda problém je aj s pobalskými krajinami a treba konštruktívne riešiť e, tieto jednotlivé problémy. Ďakujem vám, e, pani pani Tekasilovera. Ľutujem, e, pán predseda, že som tu nebola zo začiatku, pretože som bola pracovne vyťažená ale aktívne som sa zapájala prostredníctvom pozmenujúcich návrhov. Preto by som chcela naviazať na kolegynu Cabeson a na to, čo hovorila o Španielsku a chcela by som povedať niečo o obnoviteľných energiách a prepojení možnosť, že by obnoviteľné energie mali alebo zažívali rozvoj v Španielsku, výrazne súvisí s prepojením a výrazne súvisí s tým, aby sa zrealizovali prepojenia elektrických sietí, pretože prepojenie elektrických sietí umožnia tento pokrok. Takto by vznikla možnosť na možnosť komunikácie a možnosť prerozdelenia tejto energie e, prostredníctvom prepojenia elektrických sietí. Rovnako ako je to na Iberskom polostrove. Toto prepojenie by teda išlo cez Španielsko. Tým chcem povedať, že téma obnoviteľných energií je dôležitá a je, je treba zohľadniť. Prepojenie na to, aby sme, um, pretože obnoviteľné energie sú veľmi dôležité. Ďakujem veľmi pekne. Udelil som vám trochu viacej času. Mohli by sme diskutovať aj ďalej, len by som doplnil, že pokiaľ ide o tie obnoviteľné zdroje, tak v rôznych členských štátoch je rôzny druh podpory, tak potom z toho vlastne vyplýva e, nespravodlivá hospodárska súťaž, keď sa napríklad, a bolo by neférové, keby sme otvorili teraz trh obnoviteľných energií, to by bol naozaj veľký problém, pretože hospodárska súťaž na otvorenom trhu, teda e, v obchodovaní, to je zložité, keď existujú rôzne systémy dotácií a podpor to by vlastne bolo nemožné. A zastaviť akékoľvek systémy podpory alebo dotácií do týchto rôznych zdrojov je to asi potrebné. Možno to začne rokom 2020. Ako sme si už aj vypočuli, aj do obeda s pánom komisárom Kanetem, od roku 2020 by sme mali začať voľne obchodovať s energiou. Kolegovia, ak by ste chceli ešte niečo dodať, spravodajca alebo komisia, ešte stále máš 6 minút k dispozícii, ale nemusíte. Nie je to povinnosť. Nadviazal by som, hovorí pán spravodajca. Myslím, že jedna z dôležitých vecí, pokiaľ ide o systémy prepojenia energií a to, ako zlepšiť a posilniť tento trh, e, tak je to, že tu máme veľký potenciál v obnoviteľných energiách, hlavne v Severnom mori a v Baltskom mori. Tam je naozaj veľký potenciál, rovnako ako na juhovýchode Európy a aj na Pirenejskom poloostrove. Ak by sme chceli vyriešiť problém nadmerného dovozu e, energií do EÚ. Ak aj chceme splniť klimatické ciele, tak potrebujeme viacej obnoviteľných zdrojov energii a tiež potrebujeme otvoriť možnosti a potenciál týchto zdrojov na európskom trhu. A myslím si, že aj do budúcnosti Tieto e, systémy e, prevažia a je to dobre, pretože fosílne paliva, či už je to uhlie, plyn, tak tieto sa obvykle nachádzajú inde. Ak ale chceme naozaj využiť potenciál obnoviteľných zdrojov, tak tým vyriešime veľa problémov s energiami. A vyriešime nielen klimatické ciele, ale budeme schopní sa viacej e, spoliehať na e, svoju produkciu na miesto dovozu z východu. Ďakujem, hovorí pán predseda. A teraz hlasovanie bude 13. oktobra 2015. To bude u nás vo výbore ITRE a neskôr to bude aj na plenárka. Ideme na bod 15 Je to debriefing o priebehu misie výboru ITRE do Dánska z 18. až 19. júna. Je tu zastúpenie na vysokej úrovni. Šéfom delegácie bol kolega Peterson, ktorý je podpredsedom nášho výboru. On bol na čele delegácie počas tejto cesty. Táto misia sa zaoberala okrem iného takými bodmi, ako mesto Kodaň, ako sa dopracovalo k tomu štatútu čistého mesta v roku 2005. To je naozaj veľmi dôležité. Mali sme možnosť sa stretnúť s predstaviteľmi priemyslu, navštívili sme výskumné centrum a feedback, alebo delegácia navštívila výskumné centrum a samozrejme všetky informácie máte k dispozícii vo vašej dokumentácii, ale ja navrhujem, aby sme si vypočuli šéfa našej misie. Nech sa páči. Morten, máte slovo. Ďakujem pekne. išlo o veľmi študijnú cestu, ak chcete, alebo delegáciu, ktorá bola podľa mňa veľmi zaujímavá. Náš program nám umožnil sa venovať viacerým bodom, ktoré sú zaujímavé pre náš parlamentný výbor. Ako ste správne povedali, navštívili sme Kodaň. Kodaň ako inteligentné mesto, ktoré dostalo toto pomenovanie práve kvôli svojmu prístupu k energiám prebehla veľmi plodná diskusia na mieste a počuli sme aj o ťažkostiach, ktoré súviseli s dosiahnutím cieľa. Stretli sme sa s dánskym patronátom, s obchodnou komorou, priemyselnou komorou, aj stretli sme sa s predstaviteľmi priemyselných sektorov, ktoré majú vysokú spotrebu energii. Navš- navštívili sme aj cementáreň a snažili sme sa o mm, a teda do, informovali sme sa o ich snahách znížiť spotrebu energii. Ďalej sme sa stretli s predstaviteľmi firmy, ktoré spracúvajú ovocie. Aj to je sektor, ktorý je náročný na spotrebu energie aj na manuálnu prácu. Navštívili sme aj niektorých producentov veternej energie, teda výrobcov e, obnoviteľných energií. Novo Nordist, farmaceutická firma. Navštívili sme ich laboratórium a dokonca sme videli aj vivisekciu. Bola to dosť nová skúsenosť pre členov e, delegácie aj prvú verejnú uhlíkovú, uhlíkovo neutrálnu budovu, ktorú postali v Kodani, tá sa volá Zelený maják a tam sme e, sledovali niektoré inovatívne riešenia, ktoré boli použité pri výstavbe, rovnako ako experiment o konvergenciu konkurencie schopnosti a zároveň aj úspory energií. A sme tiež navštívili eolický park alebo veterný park, ktorý produkuje 400 MW elektrickej energie. pre cirka 400 tisíc domácností v Dánsku. Bolo to naozaj veľmi zaujímavé sledovať ten obrovský rozsah operácie. Bolo to e, síce na mori, nie na Baltskom, ale na, na severe od Dánska. E, keď to vezmeme od Dánska smerom k Norsku, veľmi zaujímavý, rozsiahly projekt a tiež teda e, veľa tých diskusí, ktoré vedieme aj v našom výbore, keď sme hovorili, kedy tento druh obnoviteľnej energie bude konkurencieschopný sladiska cien a tak ďalej. Tuto išlo naozaj gigantickú prevádzku. Bolo to dosť zložité, celá delegácia, pretože v deň nášho príletu prebehli voľby, tak veľa politických predstaviteľov Dánska bolo zanepráznených. Ale niektoré veci sa jednoducho nedajú vopred naplánovať a tiež sme mohli viesť zaujímavú diskusiu. A chcel by som poďakovať e, členom delegácie. A bolo to naozaj pre mňa privilegium predsedať tejto delegácie. Rovnako ďakujem aj sekretariatu za zorganizovanie tejto delegácie. Ďakujem, hovorí pán predseda. Prítomní kolegovia, ak chcú, môžu doplniť, zareagovať. Nie je tomu tak. To bola dosť ucelená informácia od kolegu Petersona. Ďakujem za tento briefing o misii, o návšteve Dánska a dostávam sa k ďalšiemu bodu programu informácia o prebiehajúcich trialógoch, nariadenie o ochrane údajov. Zodpovedný kolega nie je prítomný. Sean Kelly ospravedlnil sa, mal nejaké problémy s dopravou. Viac o tom nevieme, ale je zdravý, hádam. Dúfame. ale máme tu iných kolegov, ktorí môžu informovať zabezpečenie sieti a informácií. Pani Pilar de Castillo Vera, ona ako, ako spravodajkyňa Ide o ukončenie práce na tejto smernici. Je to podľa pravidla 54 stanovisko sa schválilo v novembri 2013 v poslednom predchádzajúcom legislatívnom období. Možno nie všetci boli teda prítomní pri tomto schváľovaní. Parlament prijal prvé stanovisko v marci 2014 a rokovania sa začali v oktobri 2014 na začiatku nášho volebného obdobia a po štyroch trialógoch kolegyňa Pilar del Castillo je pripravená nás informovať o tom, aká je situácia. Ďakujem. Ďakujem za to úvodné uvedenie a za základné informácie. tak ako to je to s hlasovaním na výbore na plenárke. S trialogom sme začali v oktobri 2014. Letná pauza v roku 2015 nasledovala. Len pripomínam, hoci všetci to viete, že Cieľom je zabezpečenie vysokej úrovne cyberbezpečnosti v celej EÚ. Členské štáty a operátory kritických infraštruktúr musia byť pripravení, aby riešili rôzne e, kyberincidenty. Ako ste správne povedali, spadá toto článku 54. Je to spolupráca výborov IMCO ITRE. My máme výlučnú kompetenciu v prípade e, reakcie e, na takéto mimoriadnové počítačové udalosti. Je tu aj článok 7 smernice, ktorý je veľmi dôležitý a síce členské štáty musia zabezpečiť, aby každý kritický sektor, ktorý spada do toho rozsahu pôsobnosti aby mal zdroje, ktoré sú schopné riešiť eventuálne incidenty. Mala by vzniknúť sieť, kde bude zabezpečená spolupráca na národnej úrovni, takže tam bude možnosť aj diskutovať o tých incidentoch a diskutovať ako o možnostiach európskeho systému skorého varovania čo by ešte mohlo byť zaujímavé pre ITRE, je tam niekoľko otvorených záležitostí, zaujímavých pre nás ako výbor ITRE. Poprvé, spolupráca siete CERT, aby bola ambiciozná existujúca spolupráca v rámci tejto siete. Tá súčasná spolupráca je veľmi slavá, pretože veľa z toho je dobrovoľné a to môže trochu ako keby rozriediť tie záväzky, pretože potom sa už z toho nestávajú záväzky. Operačná spolupráca, eventuálne rizika nie sú efektívne spracované, preto sa snažíme zabezpečiť lepšiu úroveň spolupráce medzi členskými štátmi. Prebiehajú tiež diskusie o tom, či by v rámci pôsobnosti, e, tento rámec pôsobnosti smernice mal rozšíriť sa aj na kritické infraštruktúry. Obvykle je to sektor vody, energetika, doprava a finančné služby. To sú tie hlavné kritické infraštruktúry ale teraz ide aj o možnosť zapojiť do toho, a takto navrhovala aj komisia, aj časti rady, aj služby informačnej spoločnosti, vrátane cloud computingu. Tieto služby, keby boli pokryté, tak by museli samozrejme splňať určité požiadavky Možno je to tak trochu na poslednú chvíľu, keď, keby sa, keď by sa tieto služby mohli zadefinovať nie ako kritické, ale ako podstatné, zásadné, aby splňali a musia splňať teda určité požiadavky na tú kyberbezpečnosť, a tiež určité opatrenia na riešenia, na čelenie rizík a notifikáciu. v porovnaní s tou kritickou infraštruktúrou. Možno by tie požiadavky boli nižšie, ale v každom prípade to ešte ostáva otvorené. Nebude to téma budúceho trialógu, ale veľmi pravdepodobne ešte niekedy e, v septembri. Budeme vás o tom samozrejme informovať, e, ale budeme udržiavať aj bilaterálne kontakty a ja sa vždy s vami rada podelím o akékoľvek informácie, ktoré budete potrebovať. Ďakujem, hovorí pán predseda. Po ďalšom trialógu teda dostaneme ďalšiu správu od vás. Možno sú nejaké otázky od kolegov. Nie sú tu tieňoví spravodajcovia. Dokončili sme túto tému ešte v minulom volebnom období, takže politické skupiny to majú uzavreté a nepotrebujú reagovať. Komisia uverejnila návrh vo februári 2013. To už je 2,5 roka. A ak by sa to schválilo, tak by to bola prvá horizontálna legislatíva EÚ na tému kyberbezpečnosti. A to by bolo úplne poprvýkrát v histórii, kedy takýmto spôsobom EÚ zmobilizuje všetky členské štáty na tomto boli a ja naozaj vám ďakujem za všetky vaše pripomienky aj na to, že ste poukázali, kde sú slabiny, čo treba posilniť. Možno bude potrebná ešte ďalšia smernica v blízkej budúcnosti. Môžeme, samozrejme nemôžeme hovoriť o ďalšej smernici, keď nás ešte čaká trialog k tej predchádzajúcej, ale je dôležité to spomenúť a ďakujem za váš čas. A máme tu ďalšiu tému e, riešenia interoperability európskej verejnej správy, podniky a občania. Takže interoperabilita v tom verejnom sektore. Digitálna únia je takmer rovnako dôležitejšia teda je rovnako dôležitá, dokonca možno dôležitejšia v tomto vodnom období, teda je to e, niečo nové. Naposledy totiž e, sa tvrdilo, že všetko okolo energie je prvoradé, dôležitejšie ako digitálna agenda. Teraz digitálna únia je e, veľmi vysoko na zozname priorít. Máme tu kolegu Carlosa Zoriňa, ktorý má na starosti túto tému program ISA 2, ktorý nahrádza aktuálne platný program ISA. Zrejme od januára budúceho roka ho nahradí. Nemáme teda už veľa času. Jeden trialog prebehol 2. septembra. Ako vnímate situáciu, pán kolega? Ďakujem pekne, pán predseda. Úplne sa s vami zhodnem s tým, pán predseda, keď ste hovorili o digitálnej únii a Európskej energetickej únii. Hovoríme o dvoch veľkých hybných silách EÚ v súčasnosti. Európsky parlament a rada sa dopracovali k dohode o o, pro, o programe ISA 2. Môžeme hlasovať tak, ako to určuje rokovací poriadok, aby v januári roka 2016 vstúpil do platnosti ten, ten program a aby nahradil program, ktorý končí v roku 2015. Bude mobilizovať asi 130 miliónov eur. Ide o projekty interoperability medzi entitami, firmami, občanmi. Tento program, na ktorom dnes pracujeme, to nie je len nejaké pokračovanie predchádzajúceho programu, ale sú tu dve základné otázky, aby som nezachádzal do detajlov. Ide o prvý program novej digitálnej únie a nového jednotného digitálneho trhu. Zaznamenal sa veľký technologický postup za posledné roky a vývoj a to je aj dôvod, prečo sme museli urobiť zásadné zmeny v tom predchádzajúcom programe. Rada a Európska Európska komisia veľa o tom diskutovali a nakoniec rada prijala návrhy, aj návrhy parlamentu a to, čo je pre nás dôležité a čo sa nás plne týka, je, že my sme boli gestorským výborom, ale sme boli asociovaní s IMCO aj z LIBE, ale v našich exkluzívnych kompetenciách je jeden bod, ktorý sme získali a ktorý je pre nás rozhodujúci, že tento program nebude len podporným programom na interoperabilitu, ale predovšetkým bude podporovať tieto programy interoperability, ale zároveň bude podporovať aj spoločné platformy spoločné nástroje, spoločné jazyky, ktoré umožnia jednotlivým verejným správam rozvinúť ich vlastné riešenia pre ich potreby. Dostali sme sa do fázy, ktorá priamo eh, predbieha praktickú realizáciu a tých 130 miliónov eur nám umožňuje tým verejným správam spustenie takýchto projektov a zároveň znásobiť e, množstvo e, informácií medzi verejnými správcami. Podarilo sa nám dosiahnuť transparentnejšie, čitateľnejšie kritéria na výber Hovorili sme predovšetkým o tom teritoriálnom aspekte a dopade takýchto projektov a v európskych projektoch sme chceli financovať riešenia, ktoré by boli skôr európske či národné, ale my tu chceme e, v tomto prípade teritoriálne územné riešenia, tiež nástojíme na riešenia, ktoré by sa mohli adaptovať a realizovať v nových platformách. A tiež chceme prispieť k zjednodušeniu postupov, aby tento program sa mohol jednoduchšie využívať. Podarilo sa nám zavieť, zaviesť princíp podnetov alebo vytvorenia takých komuničných spoločenstiev používateľov. Je veľmi dôležité, aby bola interakcia medzi užívateľmi tak ako to teraz funguje. To sú tie siete spotrebiteľov a, a medzi tými, ktorí tento program financujú, hlavne komisia. Inak povedané, je veľmi dôležité, aby občianská spoločnosť e, cítila ako svoje tieto programy. Preto sme pristúpili k tomu princípu vytvárania spoločenstiev užívateľov, ktorí budú online a priamo sledovať zavedenie programu a ktorí môžu navrhovať online aj eventuálne vylepšenia. Tiež sa nám podarilo dosiahnuť významnú pridanú hodnotu, zvorazňovali sme to vždy, v prípade vnútorného trhu, aby sme viacej prepojili firmy, verejné inštitúcie a občanov Zdôrazňujeme, aby ten prístup bol naozaj veľmi široký, aby tie technologické a IT riešenia boli intuitívnejšie a lepšie sa mohli využívať užívateľmi. A tiež sa nám podarilo nájsť rovnovážne riešenie v podľa nás dôležitej otázke, tak ako to aj spomenul výbor LIBE a to je otázka ochrany osobných údajov a reklamy alebo uverejňovania osobných údajov. Vstúpli do platnosti nové normy a tieto prídu do platnosti v roku 2016 až 2020. Vieme, čo je kľúčové v tomto prípade. To je otázka neutrality siete, ale ako sa budú normy vyvíjať, tak tieto sa budú adaptovať aj k meniacej sa situácii a skutočnosti. Eh, ja si myslím, že je to dobre pripravený projekt a musím ho podporiť a ja zdôrazňujem, že sme vynikajúco spolupracovali hlavní spravodajcovia aj tieňovi, aj kolegovia z IMCO, z LIBE, ako aj technický tým Európskeho parlamentu, jednotlivé kabinety, komisie, aj rada možno aj tak neformálnejšie sme spolupracovali, ale podarilo sa nám dosiahnuť e, dobré ciele. Ďakujeme pekne, pán kolega. Všetko, čo hovoríte, e, znie veľmi pozitívne. Dúfame, že 13. októbra sa nám podarí hlasovať a odhlasovať túto dohodu. Vyzerá to však, že luxemburské predsedníctvo bude musieť e, rozoslať list, kde potvrdí túto dohodu. Ak sa nemýlim, ešte tento list neposlali. Takže na to si počkáme. Hane. Áno, tento list sme už dostali. Hovorí spravodajca, už sme dostali toto potvrdenie od predsedníctva. Všetko je pripravené na hlasovanie. Dobre, takže všetko je pripravené. 10. októbra teda budeme hlasovať. Ďakujem veľmi pekne, pán kolega, za to, že sa podarilo dosiahnuť dohodu v takejto podstatnej veci. Má ešte niekto niečo, prosím, bodu rôzne? Next meetings. 12th October. Sorry. Mr. Bonin. Please, the floor is yours, colleague. Oh. Um, and colleague Martin. Very good. Eh, grazie, presidente. Volevo... Ďakujem, pán predseda. Chcel som sa spýtať na možnosť, že by výbor mal mimoriadne stretnutie k otázke Eh, Volkswagenu. Myslím, viete, ako podobná situácia, ktorá sa stala aj v USA, táto situácia sa zopakovala aj v Európe a ja sa obraciam na vás, pán predseda, či by sme mohli urobiť ad hoc špeciálne mimoriadne stretnutie, aby sme sa venovali eh, tomu škandalu vo Volkswagene. Ďakujeme pekne. Isté, že všimli sme si e, toto dianie, berieme na vedomie vašu poznámku. Zrejme by sme mali tento problém rozlíšiť. Netýka sa to len jednej európskej firmy, ale možno aj viacerých. Vieme, že v rokovaniach o dohode TTIP sa tiež venuje pozornosť e, aj takýmto problémom ako tento, ktorý sa týka Volkswagenu v USA. Zvážime možnosť e, uskutočniť to, čo navrhujete. To je prvá vec. E, Ďalej, kolega Martin. Ďakujem, pán predseda. Rád by som vás upozornil na to, že dnes ráno viaceré hlasovania boli presunuté na neskôr. Všetci sme tu boli a ja chápem e, rokovací poriadok, ale ja počítam s tým, že pomôžete tomu, aby sme mohli hlasovať o týchto správach čím skôr, pretože už boli mm, a už sú na programe plenárke. Ja by som si neželal, aby sa to odsúvalo a dvída meter nám do nekonečná. Takže bol by som rád, keby ste prispeli k tomu. Možno by sme mohli mať v Strasburgu mimoriadne stretnutie výboru, aby sme mohli hlasovať potom na plene. Ďakujem pekne. Áno, chápem vášu požiadavku. Ak by sa to malo odsunúť ad dám eternám, bolo by to veľmi nepriaznivé. Vynasnažíme sa, aby sa podalo správu hlasovať čo najskôr. Urobíme všetko preto, aby všetky pozmeňovacie návrhy boli preložené. Viete, pán kolega, že všetky pozmeňovacie návrhy musia byť preložené. Yeah, is, is no, no translation, no, no interpretation now. So we should have translated all the amendments. Všetky pozmeňovacie návrhy musia byť preložené. But uh, translation must be done by our Luxembourg group of translators. So it's quite a different issue. Okay, dear friends. Takže, drahí priatelia, to je všetko na dnes. Ďalšia schôdza prebehne 12. októbra a 13. októbra. 12. popoludní, 13. dopoludnia popoludní. Uvidíme sa o dva týždne. A ešte predtým sa v Štrasburgu na hlasovaní v pléne. Dovidenia.